Eh, prvým bodom eh, programu sú vyhlásenia Rady a komisie k samitu G20 v Pittsburghu, ktorý sa bude konať 24. a 25. septembra. No a teraz eh, by sme si vypočuli postoj Rady a aj komisie. No a ako prvej by som dal slovo pani Cecily Malstrom za predsedníctvo a radu. Máte slovo. So talman, rade... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, dámy a páni, pán komisár Almunia. Je pre mňa e, veľkým potešením tu dnes zastupovať švedské predsedníctvo. Predsedníctvo spolu e, s komisiou budú zastupovať Európsku úniu, úniu na samite G20 v Pittsburghu, ktorý sa bude konať 24. a 25. septembra. A zajtra večer v, Bruseli absolvujeme neformálnu Európsku radu, aby sme sformulovali spoločné európske stanovisko k tejto veci. Ako možno všetci viete, globálna ekonomická a finančná kríza spôsobila to, že bolo potrebné prijať bezprecedentné opatrenia. A v prvom rade sme sa snažili zaviesť rýchle a robustné E, opatrenia na stabilizovanie finančného sektora a ekonomiky. V druhom rade sme sa snažili koordinovať na globálnej úrovni kroky a e, definovať kroky fóra G20 e, v tejto oblasti. Takisto sme podnikali kroky na reguláciu finančných trhov. Finančné a monetárne opatrenia, ktoré boli prijaté s najvyššou rýchlosťou, boli absolútne nevyhnutné na to, aby sme sa dostali cez tú najhoršiu časť tejto krízy. No a tento rok a budúci rok sa odhaduje, že pokles e, HDP bude asi 5 v eurozóne a centrálne banky na túto krízu reagovali a stále reagujú tým, že e, úrokové sadzby držia blízko nuly. Takže e, dúfame, že sme sa dostali cez to najhoršie. Preklenuli sme tie najväčšie problémy vo finančnom sektore, ale ekonomická situácia zatiaľ ešte stále zostáva nestabilná a riziko návratu problémov je stále vysoké. Takisto sledujeme zvyšujúcu sa nezamestnanosť, ktorá pravdepodobne bude e, ešte väčším problémom v budúcnosti. Teda situácia je zlá, ale mohla byť ešte horšia. Vďaka spolupráci a koordinácii na medzinárodnej úrovni sa nám snáď podarí zabezpečiť e, širokú obnovu a sa nám podarí vrátiť k stavu udržateľného rastu, ktorý bude položený na solidných základoch. G20 zohráva a bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu v tomto procese a takisto bude táto skupina spolupracovať s ostatnými medzinárodnými finančnými inštitúciami ako MMF a, a Svetovou bankou a ich spoločným cieľom bude garantovať dostatok strojov a dostatočnú vnútornú organizáciu na to, aby sme dosiahli udržateľný rast a finančnú stabilitu na celom svete. Konkrétnejšie proces na G20 viedol k nasledovným výsledkom. V prvom rade máme už teraz výsledky spoločnej analýzy problémov, ktoré postihli naše hospodárstva. Hoci to neznamená, alebo nevyzerá ako veľký krok vpred, ehm, dosiahnutie takéhoto, takéhoto spoločného pohľadu na finančný sektor a ekonomiku je skutočne prvým východiskom na to, aby sme mohli podniknúť nejaké koordinované protiopatrenia. Po druhé, podarilo sa dosiahnuť pokrok v určitých konkrétnych záležitostiach, o ktorých sme rokovali minulý, minulú jar e, v Londýne napríklad komplexný balík stimulov pre naše ekonomiky, posilnenie dohľadu a regulácie finančných trhov a podobné kroky. No a ďalej e, sa snažíme zabezpečiť, aby Medzinárodný menový fond mal dostatok zdrojov na to, aby Eh, mohol pokryť všetky požiadavky na úvery a eh, ďalej skvalitňovať fungovanie medzinárodných finančných inštitúcií a ich schopnosti monitorovať globálnu, globálnu makroekonomickú situáciu tak, aby pokiaľ eh, sa vyskytnú podobné problémy, sme mohli byť varovaní včas. Zostáva pred nami teda ešte množstvo práce, ale dosiahli sme jednoznačný pokrok. No a tento pokrok sa podarilo dosiahnuť najmä koordinovaním medzinárodných opatrení. Ja som si istá, že my v Európskej únii v spolupráci s G20 sme dosiahli zásadný pokrok v tých kľúčových otázkach a tým sa nám podarilo reagovať veľmi rýchlo na túto ekonomickú krízu. Možno povedať, že v týchto diskusiách, v týchto krokoch je Európa skôr e, na, e, na tom čele, než na chvoste a že sa snažíme presadzovať opatrenia ako prvý a e, preto sme e, pozvali e, šéfov delegácií na večeru a chceli by sme ďalej rozvíjať prácu, ktorá v podstate bola začatá počas pracovného obeda ECOFINu, teda Rady ECOFIN a počas londýnskeho zasadnutia. No a dúfam, že budeme môcť ďalej koordinovať naše postoje. My na samite v Pittsburghu sa budeme venovať témam, o ktorých som, o ktorých som hovoril, ale tiež následovnými Jedna z vecí, ktorej, o ktorej sa vyjadrili ministri financií e, Európskej únie, bola otázka bonusov e, v, vo finančnej stabilite. My jednoducho musíme aj tu preukázať, že chceme byť na čele. Jednoducho musíme zaviesť určitý, e, určitý štandard, globálny štandard, tak aby, tak aby tieto bonusy alebo alebo odmeny manažerom boli primerané úspechu, ktorých, ktorý, ktorých firmy dosiahli. E, ďalej sa bude rokovať o transparentnosti vo finančnom sektore, ktorá je potrebná na dosiahnutie stability v budúcnosti. Rada pre finančnú stabilitu bola požiadaná, aby pripravila podklady pre Pittsburghský summit e, aj k tejto téme e, aj k tejto téme odmien a dúfame, že táto správa prinesie vstupy a návrhy, ktoré Um, ktoré príjmejú finančné inštitúcie, aby odmeny svojim manažerom a vedúcim pracovníkom vrátili na nejakú primeranú úroveň. Uh, no a uh, dúfam, že uh, takéto kroky budú stimulom pre ekonomiku aj v budúcnosti, ale tiež treba uvažovať nad tým, že tieto opatrenia treba ukončiť, keď prestanú byť potrebné. Takže E, tá rovnováha sa dosiahne a potom by malo e, nastať opätovné uvoľňovanie situácie. No a ja som si istá, že formulácia, koordinácia, metódy, implementácie budú veľmi dôležitými postupmi na dosiahnutie rovnováhy a dlhodobého ekonomického rastu a obnovy. No a Ďalšou veľmi významnou výzvou, ktorej čelíme, je nezamestnanosť. Budeme musieť veľmi dôkladne formulovať opatrenia, e, ktoré sú potrebné na boj proti tomuto javu a zároveň sa musíme snažiť o maximálnu koordináciu finančnej a štruktúrnej politiky. No a takisto takisto musíme neustále opakovať potrebu toho, že treba minimalizovať protekcionizmus a snažiť sa o znivelizovanie hracieho pola pre všetkých hráčov. Toto je jednoducho kľúčové východisko, keď budeme hovoriť o regulácii a dohľade nad finančnými trhmi, ale takisto tým budeme moderovať tie extrémnejšie opatrenia vo finančnom sektore. My teda chceme spolupracovať na medzinárodnej úrovni aj na úrovni EÚ a tiež budú pokračovať diskusie tak počas Pittsburghského zasadnutia, ako aj počas zbytku roka o reforme medzinárodných finančných inštitúcií. Toto je ďalšia téma. Chceli by sme jednoducho, aby tieto inštitúcie boli silné, aby mali dostatok zdrojov, aby mali jasné e, vedenie, manažerské štruktúry a ciele ktoré budú všetky odrážať e, zloženie ich členov. Toto sú komplikované otázky, ktoré navzájom veľmi úzko súvisia a musíme sa im navyše venovať s veľkou urgenciou. Tieto finančné inštitúcie totiž vykonávajú prácu, ktorá je čoraz dôležitejšia. No a na záver, dámy a páni, musím povedať, že ešte stále existuje jednoznačná potreba na spresnenie politického rozhodovania najmä pred e, kodanským e, samitom o klimatických zmenách. Toto je veľmi dôležité pre švedské predsedníctvo. Jednoducho je potrebné definovať, e, definovať stimuly a opatrenia tak, aby sme obmedzili globálne oteplovanie a aby sme podporili ekonomiku takým smerom, aby bola ekologická. No a súvisí s, touto, s týmito klimatickými otázkami aj obnova ekonomiky, pretože na financovanie týchto opatrení bude treba prostriedky. Každopádne toto sú otázky prepojené a veľmi komplikované, ale môžeme prislúbiť, že predsedníctvo bude pristupovať k prezentácii a obhajobe európskych postojov veľmi zodpovedne. A v tomto zmysle a duchu sa teším na diskusie s hlavami štátov a vlád e, zajtra večer a takisto e, sa teším na výsledky Pittsburghského samitu v budúci týždeň. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, pán predsedajúci, a teraz sa teším na to, čo povedia poslanci a poslanky. You, ja ďakujem veľmi pekne, madam. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. A teraz by som poprosil zástupcu komisie, mm, pána komisára e, Joachima Almuniu. Ďakujem, vážený pán predseda, pani ministerka Wallström, dámy poslankyne, páni poslanci v tomto volebnom období predstupujem prvýkrát pred vás a chcem vám všetkým pri tejto príležitosti zablahoželať k vášmu zvoleniu alebo znovu zvoleniu a takisto vám povedať, že všetci spoločne máme zodpovednosť vzhľadom na tie veľké výzvy, najväčšie pred našou generáciou. Je ňou napríklad táto hlboká finančná a ekonomická kríza, vrátiť občanom dôveru, stabilitu, rozšíriť eh, škálu možností a všetkým poskytnúť čo najvyššiu úroveň sociálnej súdržnosti. O čom budeme hovoriť na samite v Pittsburghu na budúci týždeň? Eh, je to téma, ktorá je v centre eh, tejto výzvy a záujmu. A myslím si, že to je bežná téma, ktorá sa bude opakovať v budúcom období a aj v celom tomto volebnom období, kde v Európskom parlamente sa nezávisle o tomto hovorí na osamite riadiacich pracovníkoch, o e, aktivitách budúcej komisie a tak ďalej e, Summit v Pittsburghu je tretím summitom na úrovni šéfov štát a vládov. Pred rokom aj pred dňom došlo k pádu e, Lehman Brothers a k vypuknutiu najväčšej krízy, akú sme poznali. Od, e, na prvých schôdzach e, vedúcich predstaviteľov bank vo Washingtone a v Londýne v apríli tohto roku treba povedať, že oni zohrávajú rozhodujúcu úlohu e, pri koordinácii odpovedi na túto krízu vo svetovom meradle. Treba nájsť koordinované reakcie. To je dôležité, aby sme sa vyhli recesii, ktorá by bola ešte hlbšia, ako je tá súčasná a takisto E, treba vytvoriť základy nového finančného a ekonomického systému, ktorý by sa v budúcnosti vyhol takéto nerovnováhe a excesom, ako sme zažili teraz. Európska únia zohrala rozhodujúcu úlohu na týchto schôdzach. Na prvom samite vo Washingtone, ako včera predseda komisie Barozo zdôraznil, to bola iniciatíva Európy Francúzska, teda pre prezidenta Sarkozyho a Európskej rady. A Európska únia výrazným spôsobom prispela k stanoveniu ambicióznych cieľov dvoch predchádzajúcich samitov, ako aj sa zúčastnila významnou mierou na prípravných prácach, nielen vyhláseniami, ale aj výsledkami a záväzkami. Všetci Európania, európske inštitúcie, Všetci sa musíme cítiť spokojní s takouto situáciou. Rovnako môžeme cítiť uspokojenie aj nad úrovňou spolupráce medzi rozličnými zástupcami Európskej únie a správnych rád, e, ktorí zastupujú tieto krajiny a plus predsedníctvo Európskej únie spolu s komisiou pretože my zase zastupujeme hlasy všetkých Európanov a spoločné stanovisko všetkých členských krajín. Washingtonský summit v novembri minulého roku poslúžil na to, že všetky hlavné ekonomiky sveta, čo je asi 90 HDP celosvetového HDP, vytvorili a spustili stimuly na podporu ekonomických aktivít v okamihu, keď E, dochádzalo k, ku kríze kreditov, zahraničného obchodu a k ďalším dôsledkom vážneho finančného soku, ktorý sa poprvýkrát prejavil v auguste 2007 a neuveriteľne sa zrýchlil v septembri 2008. Krátko po Washingtonskom samite komisia navrhla Európsky plán ekonomického oživenia, ktorý získal podporu na Európskej rade a to bola konkrétna odpoveď Európskej únie na e, fiškálnu politiku, na politiku stimulovania dopytu prostredníctvom disponibilných nástrojov, či už na úrovni štátov alebo európskych inštitúcií. Tieto stimuly, e, teda fiskálne plus e, automatická stabilizácia, čo je pre európske krajiny veľmi dôležité, pretože je dôležité stabilizovať systém daní a sociálny systém, tak myslím si, že sa môžeme nazdávať, že sa to rovná zhruba 5,5 európskeho HDP rokov 2009-2010. Nová severoamerická administratíva prijala takisto eh, plán daňových stimulov, ale tieto stabilizátory automatické a stimulátory sú nižšie, ich suma však spôsobuje podobný impuls e, na obidvoch stranách Atlantiku, ale aj v takých krajinách ako je Japonsko, Čína a v iných krajinách, ktoré prijali ekvivalentné finančné stimuly. Londýnsky summit začiatkom apríla tohto roka trval na potrebe zaviesť do praxe tak E, konsolidačné plány, vyzýval na ich sledovanie a vyhlásil, že ak bude potrebné, bude, doplnia sa dodatočnými opatreniami. Dnes môžeme povedať, že stimuly e, a takisto aj monetárne stimuly, ktoré prijali centrálne banky, mobilizujú verejné zdroje finančných inštitúcií a predovšetkým bank. No a toto všetko umožnilo zastaviť voľný pán, pád ekonómie a teraz na jeseň sa začínajú prejavovať prvé znaky stabilizácie, tak ako som to pred dvoma dňami hovoril o tom v Bruseli. Poprvýkrát za dva roky e, predpovede sa nemuseli znižovať. Avšak stále ešte dnes nemáme také podmienky, aby sme mohli tvrdiť, že ekonomické aktivity sa budú rozvíjať sami od seba, ak im zrušíme stimuly. Je isté, že vďaka stimulom, ktoré aplikujeme, riziko návratu do krízy a e, nárast nezamestnanosti, ktorá je znepokojujúca, e, by sa nevrátila. A preto jedno z posolstiev minister financií G20, ktorý sa stretli v Londýne začiatkom tohto mesiaca, súhlasili, dohodli sa na tom, že v Pittsburghu treba trvať na e, predlžení súčasných podporných opatrení a e, pripraviť koordinovanú stratégiu východu, východiska z krízy. Na, e, samite, na obidvoch samitoch tak vo Washingtone ako aj v Londýne bolo dôležité stanoviť princípy regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi. Dá sa povedať, že sme svetkami um, radikálnej implózie po 30 rokoch liberalizácia teórii o nezlyhateľnosti finančných trhov. Vo Washingtone jednotlivé členské krajiny vyhlásili princípy a stanovili kalendár, na reguláciu a prísnejší dohľad, efektívnejší dohľad nad bankami, aby nechali zóny, produkty ani finančných aktérov mimo kontroly týchto dohľadných orgánov. Tieto orgány musia spolupracovať a koordinovať sa, aby prekonali nečinnosť národných dohľadných orgánov vzhľadom na globalizované trhy a finančné inštitúcie, ktoré operujú v cezhraničnom meradle na týchto trhoch. Na londýnskom samite v apríli sa intenzívne pracovalo na tom, aby sa stanovili e, podrobné bázy a aby sa zaviedol do praxe tento systém účtovné pravidlá, ktoré sa majú aplikovať, transparentnosť, e, jurisdikcia, regulácia hedge fondov, inými finančnými inštitúciami, organizácia trhov s derivovanými produktami, e, dohľad na odmeňovanie e, traderov a vedúcich pracovníkov bank. Tento londýnsky summit priniesol všetky tieto prísľuby. Európska únia zrealizovala, splnila nielen dôležitú úlohu predniesť tieto body na samite, ale takisto trvá na ich aplikácii. A to si vyžaduje regulačnú činnosť, na ktorej sa, ktorá sa už rok vyvíja. Tu v tomto parlamente aj v rade sme už niektoré opatrenia prijali, o iných sa diskutuje tak tu v parlamente ako aj v rade a do konca roka komisia chce prijať dodatočnú sériu návrhov, Začneme na budúci týždeň, deň pred Pittsburghským summitom, návrhom vytvorenia Európskej rady pre systémické riziká a troch európskych orgánov mikrodohľadu na európskej úrovni, kde chceme e, naplniť odporúčania La Rozie, kde aj rada, aj komisia e, súhlasili s týmito návrhmi. Takisto aj v USA sa prijali ambiciozne reformné programy a prezident Obama to potvrdil ako prioritu, pričom uznal zodpovednosť USA ako krajiny, kde táto kríza sa spustila a vypukla. E, na samite sa budú skúmať pokroky a pokiaľ ide o tieto regulačné prvky a takisto e, sa stanovia regulačné pravidlá. Regulačné pravidlá v budúcnosti by mali slúžiť na to, aby sa v budúcnosti nedošlo k takým deformáciám, ktoré by zdeformovali finančné trhy. Summit dal impuls na e, realizáciu odporúčaných krokov a teraz vo v Pittsburghu očakávame nové infúzie potrebné, aby štáty, politickí vodcovia a ďalšie inštitúcie našich krajín Európskej únii si stanovili pevný regulačný rámec, pevný záväzok a jasné posolstvo, že nikto si nemôže robiť nádeje, že ako náhle prekonáme túto krízu, môžu sa vrátiť k predchádzajúcim praktikám, ktoré vyvolali krízu, ako keby sa nič nestalo. Občania očakávajú garancie, že od inštitúcií, finančných inštitúcií a ich vedúcich pracovníkov sa bude vyžadovať rešpektovanie pravidel najmä v oblasti odmeňovania, aby opäť sa neohrozil finančný systém a reálna ekonomika krajín. Európska únia je úplne jednotná, pokiaľ ide o tieto projekty. Ďalšie záležitosti, e, ktoré sú na poprednom mieste rozličných samitov G20 to je reforma e, medzinárodných finančných inštitúcií, tak o tom hovorila pani ministerka. Ja chcem len dodať, že Londýn urobil krok dopredu, pokiaľ ide o finančné kapacity týchto inštitúcií, a to najmä MMF, pričom sa e, zvýšila úverová kapacita o 500 miliard dolárov, čiže totál na suma prostriedkov je 750 miliárd dolárov. Nimi disponuje teraz Medzinárodný menový fond. A teraz vlastne takisto sa stanovili kvóty v hodnote 225 miliónov dolárov. Rovnako došlo k schváleniu zvýšenia finančnej kapacity MMF, pokiaľ ide o E, kredity poskytované najchudobnejším krajinám. Toto všetko už funguje. V priebehu šiestich mesiacov, mesiacov sme pokročili oveľa viac ako za mnoho predchádzajúcich rokov. Európska únia e, sa dohodla, že prispeje e, príslušnou mierou k týmto krokom a členské štáty súhlasili s tým, že ešte dodajú 125 miliard eur aby to vlastne slúžilo na financovanie e, nových cieľov. Lídry G20 budú hovoriť aj o prispôsobení zastúpenia jednotlivých štátov v správnych radách medzinárodných finančných inštitúcií. E, vynárajúce sa ekonomiky sa oprávnene dožadujú výraznejšieho zastúpenia a Európska únia ich podporuje. To sa však musí pretaviť do konkrétnych dohôd a Európska komisia v tejto situácii nie je v oficiálnej pozícii, ale Európska komisia naďalej hovorí a s tým sa zhoduje s parlamentom, že najlepším zastúpením Európskej únie v týchto orgánoch je jednotné zastúpenie. V Pittsburghu sa bude hovoriť aj o financovaní klimatických zmien, bude sa hovoriť o Kodanskom samite, o reforme eh, medzinárodných, eh, finanč, medzinárodného obchodu, eh, aby sme neustupovali príliš liberalizácii, ako aj o tom, ako pomôcť najchudobnejším a najzraniteľnejším krajinám. Ako viete, minulý týždeň sme publikovali k tejto problematike oznámenie. No a na záver mi dovolte povedať, že ministri financie G20 vyjadrili vôľu, vytvoriť základy budúceho modelu rastu, ktorý by bol vyrovnanejší a udržateľný. To si teraz vyžaduje vytvoriť e, stratégiu východiska, nie na to, aby bola prijatá i hneď, ale v okamihu, keď to bude potrebné, aby sa aplikovala ordinovanie, pretože odhodlanie na túto stratégiu, prijať túto stratégiu nie je len kľúčom, aby sme udržateľne vyšli z tejto krízy, ale ide tu aj o to, aby sme zároveň poskytli strednodobý doby a dlhodobý horizont udržateľnosti, pretože e, škody, ktoré kríza spôsobila na, finančných, na verejných financiách, na zamestnanosti sú veľké, aby sme ich mohli prekonať. Ďakujem. Ďakujem pánu komisažovi za e, predstavenie. Ďakujem veľmi pekne, pánu komisárovi. A teraz vystúpia e, jednotliví zástupcovia politických skupín. V mene EPP Pani Wortman Kohl, ďakujem veľmi pekne, e, pán predsedajúci, pani Malstrom, pán Almunia. My sa nachádzame uprostred celosvetovej krízy finančného sektora e, a tento sektor je celosvetový, je skutočne globálny a preto by sme e, sa mali snažiť o dohodnutie záväzných pravidel na svetovej úrovni. A preto je veľmi dôležitý tento summit e, G20 v Pittsburghu. A Európska únia e, samozrejme môže konať aj samostatne, ale je veľmi dôležité, aby sme išli spoločne. No a tu treba nájsť taký spôsob obnovy toho finančného sektora, aby to znova zbudilo dôveru Ehm, jednoducho potrebujeme obnoviť dôveru v tento ekonomický systém. No a pán predseda, tento summit G20 je veľmi dôležitý v tom, že nejde len o víziu, ako ste hovorili, ale eh, ide v podstate o rozseknutie určitých uzlov. Eh, treba nájsť eh, vyššiu zodpovednosť v rizikovom manažmente. Treba prehlbiť transparentnosť celého systému ako takého, zmeniť určité systémy. No a Eh, pán komisár Almunia hovoril o záručných fondoch, o hedge fondoch. Ja sa chcem spýtať, čo chcete v tejto oblasti dosiahnuť na tomto samite. Eh, hovorili ste tiež o rýchlej reforme MMF a Svetovej banky. Aj tu treba postupovať veľmi rýchlo a našťastie eh, ste k tomu povedali, že treba zároveň pracovať na akejsi stratégii úniku ehm, pretože ináč nám to môže priniesť len nové problémy. Pán predsedajúci, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby tá kultúra vysokých odmien pre manažérov sa riešila, pretože eh, títo manažéri sú odmeňovaní za krátkodobé, eh, krátkodobý nárast určitých parametrov svojich firiem, ale nehľadí sa na dlhodobé dopady na celú ekonomiku. Eh, no a kvôli tomuto sa stratila a vytrácala postupne tá verejná dôvera a preto by sme mali ukázať určitú rozhodnosť. Ďalej e, dúfam, že na tomto samite G20 sa, e, sa dohodnú záväzné veci. E, nejde len o ekonomiku, ide aj o prepojenie na klimatické problémy, pretože napríklad boj proti protekcionizmu v záujme budovania zamestnanosti je ďalšou témou, ktorá nesúvisí úplne kľúčovo s problematikou e, ekonomickej krízy, ale dotýka sa jej veľmi e, úzko. Ďakujem bardzo. E, Ogromne proszę Państwa o trzymanie się w reżimie czasowym. Ďakujem veľmi pekne, aby som sa poprosiť všetkých, aby sa držali svojho času. A teraz za skupinu socialistov a demokratov pán Udo Bulman. Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissar. Vážená predsednička rady, pán komisár, drahí kolegovia, najdôležitejšie na, na úvod. V súčasnej hospodárskej situácii nie je možné, aby e, sme pokračovali v tom trende. Tie tendencie ozdravovania budú len e, pomalé, e, budeme ďalej svetkami zvyšovania nezamestnanosti aj u nás v Európe a preto treba preukázať odvahu. To je najdôležitejšie posolstvo tohto parlamentu smerom k delegáciám, ktoré pôjdu do Pittsburghu. E, vypočul som si dobrú, dobrý príhovor vás, e, pán komisár. Snažte sa to aj v praxi e, implementovať. Je dobré začať pri odmenách, ale nebude to stačiť. Vo všetkých oblastiach finančného trhu, kde krátkodobý špekulant získava výhodu z dôvodu nesprávnych pravidiel proti tým, ktorí chcú investovať E, dlhodobo do dobrých pracovných miest, do vynikajúcich produktov, do úspechu dlhodobého podniku, všade tam treba tú páku, alebo teda e, treba výhybku prehodiť. A nie je možné, aby e, ten finančný sektor bol bez dobrej regulácie. Preto chcem pripomenúť, aké sú tie aj offshore centra, ktoré zaplavili e, celý svet pochybnými finančnými produktami. A toto sú otázky, ktoré stoja pred nami. A vy nemajte strach e, pred diskusiou ohľadom politiky daní. Tá nie je zakázaná e, daň na kapitál medzinárodný, ktorá by priniesla dlhodobému investorovi výhody a ktorá by pomohla nám napredovať tejto diskusii. Potrebujeme oveľa lepšiu a silnejšiu koordináciu našich medzinárodných ako aj európskych finančných a hospodárskych politík je dôležité uvažovať nad výstupom, respektíve únikom, ale čo je ešte dôležitejšie v tejto chvíli je, ako vlastne vstúpime do solidného podporenia konjunkturálnych pohybov a ako zlepšíme koordináciu našej hospodárskej politiky. Ďakujem pekne za toto vystúpenie pánovi Bulmanovi, za skupinu ALDE, pani Silvin Gulát. Pán predseda, pani ministerka, pán komisár, ceníme si úsilie, ktoré ste zmienili a ktoré skutočne zašlo pomerne ďaleko, ale my chceme viac, my chceme konkretizáciu niektorých prvkov a záväzkov G20. Chcem vás upozorniť predovšetkým na rozdiel v číslach, ktorý je skôr e, čo sú povzbudzujúce vo financiách, ale pokiaľ ide o nezamestnanosť, tie sú hrozné. Ak budeme mať trvalú nezamestnanosť, budeme tu mať ľudské drámy. No a potom nie je tu oživenie spotreby. My ako liberáli chceme taký japonský scenár, takú malú, taký malý rast a myslím si, že aj vy vo Švedsku ste e, mali s tým skúsenosť. Pomôžte nám teda a myslím si, že je dôležité, aby sme pokračovali v medzinárodnej spolupráci, v boji proti protekcionizmu, aby sme posilňovali medzinárodné inštitúcie ako MMF. Sami sa z tejto krízy nedostaneme a preto treba vyslať takéto posolstvo. Po druhé, treba skutočne efektívny dohľad nad bankami. Nedôverujme e, účinkom, oznamovaným účinkom G20 lebo je ešte veľa, veľa vecí, ktoré treba na legislatívnej úrovni prijať a Samozrejme, to, čo vy ste nám tu, pán Almunia, povedali, ide dobrým smerom, ale nie je to dostačujúce. Preto je potrebné stanoviť spoločnú stratégiu východiska z krízy a treba opätovne sa vrátiť k spoločnej monetárnej disciplíne. Chcem poďakovať komisárovi za to, že je priaznevo naklonení tomu, aby Európska únia prijala na medzinárodnej úrovni isté pravidlá a my s vami rátame, že nie len veľké štáty budú hovoriť v Európskej únii a hlasom Európskej únie, ale že bude hovoriť Európska únia za všetky krajiny a za všetky trhy. Ďakujem. Pani Gulár, dodržali ste rečnícky čas a teraz za skupinu zelených Um, Vážený pán komisár, ďakujem pekne za váš e, výhovor. Mám niekoľko obav. Výbor pre e, rozvoj, ktorý je zastúpený aj e, na tomto fóre, oni prišli s návrhom uznesenia a citujem z tohto uznesenia. Poznamenávame s vážnymi obavami, že táto kríza má už závažné ľudské dôsledky a má devastujúce účinky na zraniteľné skupiny v tých najchudobnejších krajinách, kde sa očakáva e, zvýšenie nezamestnanosti o 23 miliónov až 8 e, miliónov extrémne v roku 2009 extrémne mm, chudobných až 1,7 milióna ľudí, ktorí trpia HIV, nebudú mať dostatočnú možnosť liečby a 200 až 400 tisíc úmrtí detí v priemere medzi, v období 2009-2015. Bohužiaľ, tento návrh uznesenia nebol schválený, aj napriek tomu, že to bolo, e, že spoluautorstvo mali všetky skupiny v tomto parlamente. E, my naozaj odsudzujeme aj hambou podľa nás, e, že sa nepodarilo prísť s rezolúciou pre G20, pokiaľ ide o tieto otázky rozvoja. Veľkou otázkou je, ako financovať dôsledky krízy. A tu nemecký minister financí e, spolu s kancelárkou navrhli e, v rámci G20 diskutovať aj o možnosti e, globálnej dane na transakcie. A ja sa pýtam komisia, ako aj predsedníctva rady, či podporujú takýto návrh. Druhá otázka je otázka daňových rajov. G20 sa chce zaoberať týmto problémom prípad od prípadu, alebo respektíve na základe výmeny informácií prípad od prípadu. A my vieme, že toto nebude fungovať. Výbor DV navrhol E, systém podávania informácií podľa jednotlivých krajín, tak aby e, tie národné orgány dávali informácie zo svojich vlastných krajín. A my navrhujeme, aby bola zavedená automatická výmena informácií, automatizovaná, aby naozaj bol zaručený tok informácií medzi jednotlivými krajinami. Globálny finančný systém nevyhnutne potrebuje transparentnosť a my chceme vedieť, aké je vaše stanovisko ku týmto konkrétnym návrhom, ktoré nás majú e, vyviesť von z krízy a ako financovať tieto dôsledky. Áno, ďakujem pekne. Chcem poprosiť, aby ste dodržiavali rečnícky čas. Eh, skupina ECR, pán, eh, pani Swinburne. Eh, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za to, čo zaznelo dnes ráno. Hlavne som si rada vypočula pripomienky pani ministerky Malmström, pokiaľ ide o G20 a ten summit a o nevyhnutnú koordináciu a podporovať ďalej aj tie ozdravné opatrenia ako aj nevyhnutnosť koordinovať všetky úsilia na medzinárodnej úrovni. Avšak e, krajiny investujú trilióny do balíkov ozdravných a sme svedkami aj e, nezdravého e, protekcionizmu, hlavne pokiaľ ide o pneumatiky a hydinu. Najväčšie ekonomiky sveta EÚ a US, ktoré sa snažia uzavrieť rekonštrukciu celého systému finančného, preto si myslím, že v tomto svetle je dôležité ujasniť si, aké opatrenia príjmeme na ozdravenie finančného sektoru, hlavne v čase, kedy sa e, nachádza mnoho krajín v ťažkej situácii. Treba sa pozrieť na odmeňovanie bankárov a finančníkov. Musíme si stanoviť regulačný rámec e, v spoločnom časovom horizonte, tak aby nedochádzalo k nejakej, nejakej výhode konkurenčnej nejakej krajiny oproti druhej Globálny koordinovaný prístup je jediným možným, ktorý bude na prospech podnikom, ktoré sa snažia opätovne naštartovať financovanie a tak v rámci EÚ ako aj mimo. V prípade, že nebude e, schopné pokryť kapitálové požiadavky bank a bude to viesť ešte väčšiemu príjmaniu rizika, tak nebude e, potom e, možné vyhnúť sa nadmernej regulácii. Ja chcem apelovať na to, aby sme prijímali vždy globálny prístup, koordinovaný a aby sme zaručili budúci prístup ku kapitálu pre všetky podniky vo Velse, v EU aj mimo EU. Ďakujem. Ďakujem pani za vystąpienie. E, Ďakujem veľmi pekne. Pani Swinburne, e, minúta, minútové vystúpenia GUE NGL. Máme tu Michaela Portasa. Ďakujem, pán predseda. V Portugalsku zisky bank v prvom štvrti roku tohto roku narástli o 18 a viac ako zisky bank sa zvýšila len nezamestnanosť. Portugalsko nie je výnimkou, je príkladom chybného sľubu G20 a o ktorom sme si my mysleli, že my dokážeme vyriešiť túto krízu novým svetovým ekonomickým poriadkom. Nie je to pravda. 50 miliónov nových nezamestnaných a 200 miliónov nových chudobných dokazujú, že tomu tak nie je. A preto navrhujem komisii a ministerke Wallstrom, aby riešili bonusy, ale predovšetkým riešte to, o čom tu nehovoríme. Koniec offshores, e, e, dane z finančných transakcií, bankové zisky, prosím vás, urobte niečo, čo bude viditeľné, ak chcete, aby vám ľudia verili. Ďakujem vám za vystúpenie. A teraz v, EU, v mene Európy slobody a demokracie Mario Borgesio, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Veríte skutočne, že ľudia budú vám dôverovať a keď tu máme takých veľkých eh, presadzovateľov globalizácie, eh, ktorí stanovujú mechanizmy a pravidlá hry, my už neveríme v moc vodcov, eh, pokiaľ ide o záchranu svetovej ekonómie, oni iba chcú zachovať existujúci systém. Tí vedúci predstavitelia e, by sa mali skôr zaoberať tým, ako zvýšiť pracovné príležitosti, namiesto toho, aby hovorili o bonusoch a o daňových rajoch. Mali by sa namiesto toho, aby sa snažili zachrániť veľkých e, vodcov banky, tak mali by sa zaoberať skôr situáciami. Obyvateľov zachránilo sa, e, zanechalo sa, sto, zanechali sme stovky bank a zachránili sme 50. A napokon politici vyzerajú, že sú iba jednoducho komplicmi e, veľkých finančníkov. Ďakujem veľmi pekne, poprosím všetkých kolegov, aby ste naozaj dodržiavali ten čas, ktorý vám vymedzím. Teda hovoríme teraz o jednej minúte pretože ináč sa nám rozbíja program. Veľmi vás prosím, aby ste to rešpektovali. A teraz e, e, minúta 30 sekúnd, pán Hans-Peter Martin. Minúta 30. Danke. Ďakujem. Potrebujeme revolúciu demokracie. To sa ukazuje práve v rámci procesu, ktorý e, našťastie bol spustený, pokiaľ ide o G20. Možno by sme mohli byť aj ambicioznejší, ale môžeme si možno spomenúť na G20 ale ako to vyzerá z pohľadu rady, hlavne pokiaľ ide o, o tú tradíciu etablovať e, nový mechanizmus v rámci demokracie. Nemusí to byť svetový parlament, ale to, čo sa deje, si vyžaduje demokratickú kontrolu e, volenými poslancami vo veľa širšom rámci, ako je Európsky parlament. Chcem poukázať výslovne aj na nasledovnú vec, a to je otázka systémových rizík tu treba riešiť e, úplne od podlahy z princípov. Práve tá núdzová situácia, do ktorej sa dostávame, tá už má svoje korene e, v 90. rokoch LTCM, Lehman Brothers, e, to je bez pochyby a z toho vyplýva potreba pravidel, ktoré znemožňa situáciu, kedy dochádza k takémuto problému principiálnemu too big to fail, že je firma príliš veľká, aby sme ju nechali zlyhať. Takže to je otázka tak kapitálu, ako aj globálneho nastavenia. Pokiaľ ide o daň z kapitálu, tak eh, tu eh, v parlamente eh, bola skupina Tobin, ktorá sa zabrala daňovými otázkami v 99. A oni poukázali na to, že je nevyhnutné prijať balík, ktorý zaručí dohľad a ktorý E, sa nenechá e, odradiť tými, ktorí neprajú Európe. A teda to... Ani mluvci. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší e, zapísaní rečníci. Ako prvý pán Otmar Karas. Pán predseda, dámy a páni, údaje sa zlepšujú podkladové. Tie mnohoraké príčiny krízy, nejde len o chyby v regulácii, ešte neboli odstranené v plnej miere. A tým pádom politická vôľa, rozhodnosť a tá, tá odvaha e, nemôže polaviť. Hovoríme o G20 a to je dobrý e, proces. Potrebujeme nové, respektíve zmenené štruktúry, priority a e, takisto ešte nové princípy, pokiaľ ide o opätovné postavenie e, globálnej ekonomiky, tak aby sme zaručili aj sociálnu spravodlivosť. A ja chcem predložiť tri podmienky. Najskôr je to vypracovanie procesu legitimizácie eh, európskych demokratických štruktúr, po druhé viac EÚ v, vo svete. To znamená, aby eh, ten artikel exportný, ktorý my teda exportujeme, aby eh, vychádzal z, z sociálneho, sociálneho, hospodárstva, sociálneho hospodárstva a sociálnej súdržnosti. A po tretie, aby sme v každej oblasti, kde G20 nedosiahne nejakú dohodu a jednotu, tak budeme musieť prijímať eh, úpravy na európskej úrovni. My hovoríme áno európskej, európskom integrovanému dohľadu nad eh, trhom eh, v zmysle modelu ECB. Správa Larozier nepostačuje. Takisto hovoríme áno, pokiaľ ide o diskusiu o vyplácanie odmien, ale to smerovanie je nesprávne pokiaľ ide o zmenu tých modalít vyplácania, odmenovania, tak budeme musieť E, všetko zmeniť, celý ten, ten mechanizmus a musíme zaviesť aj princíp malusu, teda pri nedostatočnej výkonnosti manažerov. Zdá sa mi, že tá diskusia nie je dostatočne rozvinutá a na obdobie 2009-2010 musíme odstrániť niektoré negatívne javy, ktoré pretrvávajú a tá politická vola nesmie takisto polaviť a tým e, by som optimisticky vstupoval aj do G20 rokovania samitu. Pani... Ďakujem veľmi pekne pánovi e, za vystúpenia. Teraz pani Perveš, Peres. Pán predseda, pani predsednička rady, pán komisár, rok po páde Lehman Brothers hlas, ktorým ho, bude hovoriť Európska únia v Pittsburghu na G20, je kritický, pretože všetci nezačínajú tak ako predtým a dynamika zmien je mimo agendy. A mám štyri poznámky. Poprvé, rad, summit G20 v apríli tohto roku. E, na ňom sa šéfovia štátov a vlád e, zaviazali, že dôjde k veľkej mobilizácii prostriedkov za splneným cieľom. A myslím si, že je dôležité takisto, aby sme zreformovali riadenie MMF, ktoré je naozaj potrebné. Ďalej treba dohliadať nad spôsobmi, ako ja teraz nechcem hovoriť o bonusoch, o odmeňovaní traderov, ktoré je kritické, ak chceme aby tento systém sa vyvinul, aby systém favorizoval dlhodobé investície, tak my nemôžeme jednoducho nechať bokom aj boj proti daňovým rajom. A to bolo témou samitu v Londýne. A chcem sa vrátiť k tomu, čo povedal Udo Bullman. Sme v historickom okamihu, aby sme si opätovne položili otázku príspevku bank k financovaniu dôsledkov krízy aby sme umožnili oživenie debaty o zdanení transakcií, pretože aj to by malo uvoľniť finančné prostriedky a uľahčiť dlhodobé investície, najmä vzhľadom na to, že banky boli podporené, že sa im pomohlo, tak je úplne normálne, spravodlivé a efektívne, aby dnes prispeli k financovaní ekonómie. A posledná otázka, keď sa pozrieme na situáciu v zamestnanosti, tak si myslím, že od začiatku schôdze G20 je tu isté prázdne miesto, pretože to nie je otázka makroekonomiky, to je otázka aj všeobecného globálneho doba, dopadu a teraz stratégie, ktorá nepomôže vyriešiť, prerušil pán predseda, pán Horc Klinc. Herr Präsident, liebe Pán predseda, drahí kolegovia, ja vítam tú rýchlu a rozhodnú reakciu štátov G20 na globálnu finančnú krízu. Veľa sa udialo, zdá sa, že e, ten oheň sme uhasili, ale tie podkladové veci ešte stále zostávajú veľmi nejasné. Takisto e, došlo k veľkým stratám na strane aj, aj občanov. Snažíme sa vrátiť k business as usual, sú tu veľké reči, ale nesústredíme sa na to, čo musíme poskytnúť ako politici. Musíme zaručiť hospodárskú etiku a zodpovednosť. Ja očakávam od G20 konkrétne opatrenia, a to rýchle. Dúfam, že členské štáty EÚ e, budú e, sledovať rovnaký cieľ. E, nová štruktúra dohľadu, takisto nové požiadavky na kapitál, dlhodobo nastavené systémy stimulov, nie krátkodobé, koordinovaná stratégia úniku, ochrana pred protekcionizmom a kongruencia regulácie a nie arbitráž e, v týchto otázkach a takisto vyriešenie problému too big to fail a predovšetkým, aby sme sa e, pridržiavali princípov sociálneho hospodárstva. Ďakujem. Ďakujem vám veľmi pekne. A teraz e, pán Cornelis de Jong. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zatiaľ sa G20 sústreďovala na opatrenia vo finančnom sektore, ale myslím, že každý zabúda na to, že trpí e, aj reálna ekonomika e, tou snahou o získanie krátkodobého zisku a tou hrabivosťou. A e, aj malé podniky tým trpia, snažia sa jednoducho prežiť za každých okolností. Práve tieto malé podniky by mali dostať prístup k úverom, ktoré tak potrebujú. Ja e, nemám vôbec sympatie s manažmentom obrovských firiem, ktoré nejakým spôsobom e, E, ktorí nejakým spôsobom nepoznajú tie produkty, ktoré vyrábajú, nemajú k nim žiadny vzťah a e, ide im len o špekulácie a dosahovanie krátkodobého zisku. Takže ja dúfam, že G20 bude sa zaoberať aj zvyšovaním demokracie v, celkovej, v celkom hospodárstve. Ako zabezpečiť, aby firmy, e, ktoré reálne niečo produkujú, mali dostatok moci na kontrolu svojich vlastných manažerov. No a možno by bolo dobre pouvažovať nad e, stanovami alebo štatútom európskeho podniku, pretože sa stáva nemožné pre akcionárov, teda ma, malo by sa stať nemožné pre akcionárov aj manažment e, špekulovať a neprihľadať na dlhodobý rozvoj spoločnosti a celé ekonomie. Ďakujem veľmi pekne, prerušuje predseda. A e, nasledujúcou rečničkou bude pani Kristýna Morvaj. The of... Uh, Väčšina Európanov nie sú ani bankári, ani šéfovia podnikov. Sú to e, členovia rodín, otcovia, matky, sú to štátni zamestnanci, e, malí podnikateľe. Jednoducho väčšina Európy um, je jednoducho presítená súčasným systémom, kde globálne alebo nadnárodné korporácie vlastnia svet spolu s bankami. Títo ľudia, táto väčšina požaduje novú paradigmu, nové zmýšľanie, nový systém, v ktorom dôjde k posunu od globalizácie k lokalizácii. E, a to mm, a tu by išlo o nejaký únik od toho rozhodovania, ktoré sa zameriava len na peniaze, len na zisk, e, smerom k rozhodovaniu, ktoré sa zameriava na ľudí. Od e, sveta, v ktorom vládne VTO a potravinová pomoc k svetu, kde bude vládnuť miestne farmárstvo. Takže prosím, nezabudnite reprezentovať na samite G20 aj názor väčšiny Európy. Tejto väčšiny, o ktorej hovorím ja. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám, hovorí pán predsedajúci. Ďalej na dve minúty pán Werner Langen. Pán predseda, drahí kolegovia, kto má koho ako regulovať? To bude jedna z tých sporných otázok, ktorá bude zaznievať na G20 a aj napriek tomu, že vládne jednoznačnosť, pokiaľ ide o to, že nie je možné vrátiť sa k eh, neobmedzenému eh, finančnému trhu, tak tie eh, cesty a rozsah regulácie sú sporné. Bude možné dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o vlastný kapitál, o ratingových agentúrach, možno sa dohodnú aj na otázke súvisu medzi, medzi derivátmi a ich povolením, derivátové produkty, ale otázka nedobrej konkurencie pri kontrola pri daňoch, daniach, to bude problém. Takisto sa bude, budú sporiť strany ohľadom odmeňovania. My ako Európania máme zodpovednosť nezávisle od výsledkov e, samitu G20 e, splniť si naše vlastné domáce úlohy a tam myslím, že komisia e, sa vydáva správnou cestou tým, že nevytvára tú závislosť medzi sebou a medzi výsledkom G20. Motom musí byť žiadny finančný aktér, žiadny finančný produkt a žiadne finančné mesto nemôže v budúcnosti ostať bez e, dohľadu. Ale takisto je tu otázka globálneho ozdravenia e, finančného systému celosvetového a tu to nemôže byť tak, že budeme pokračovať tak ako v minulosti, kedy budeme vytvárať nerovnováhu v rámci sveta a v prospech e, Spojených štátov a veľkých priemyselných štátov. My musíme riešiť otázky chudoby a hladu e, vo svete a na to musíme využiť aj G20 summit a ten stadia musia vzísť nové impulzy. A ešte chcem pripojiť bod, ktorý dosiaľ nezaznel, nezaznel v diskusii e, s výnimkou komisára Almuniu. Bude nevyhnutné, aby v Európe pakt rastu a stability bol dodržiavaný. Nie je možné ho e, pochovať pretože sme ho mali a pretože aj sme dodržiavali jeho, ho v reformnej podobe, bolo vôbec možné, aby Európa zostávala konkurencieschopnou a aby dokázala ďalej konať. A to by malo aj naďalej byť európskym cieľom. Prijať rýchlu stratégiu úniku z toho nadmerného zadlženia a smerom k stabilnému hospodárstvu, k opätovnému dodržiavaniu paktu rastu a stability, tak ako sme ho predpokladali. Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie. Teraz eh, pán Idualdovský klun. Pán Id- Idvaldsky Kluna. Um, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Jeden uh, z najpopulárnejších tém uh, v médiách pred týmto samitom G20 je otázka tých odmien pre manažérov bank. Uh, nie je žiadne pochybnosti o tom, že je to téma veľmi populárna, ale mali by sme si uvedomiť, že tento problém je zložitejší, než sa na prvý pohľad javí. Treba totiž povedať aj to, že ak toto sú e, tí ľudia, ktorí, e, ktorí uvrhli finančný systém do rizika, treba zaviesť určité kontroly. E, treba dosiahnuť rovnováhu v tom obchode, finančnom obchode, ktorý viedol k tejto kríze. A treba nájsť tie body, kde existuje interná nerovnováha. Takisto by sme mali preveriť kroky, ktoré boli podniknuté. Mm, kroky, ktoré budeme podnikať v budúcnosti, budú trvať určitý čas. Bude trvať možno rok, dva, než sa prejavia ich e, dôsledky a, a než sa vôbec e, odrazia na HDP. Čiže treba pravidelne prehodnocovať e, povedzme tie balíky stimulov, až kým sa neuvidia, alebo teda nebudú viditeľné tie zmeny, ktoré priniesli. No a Komisia by mala zabezpečiť, e, aby neboli kroky nekonzistentné. Um, Thank you and... Ďakujem veľmi pekne. Ja vás len upozorním, že máme nabitý program, takže vás poprosím, aby ste sa držali rečníckého času. Každopádne ďalším rečníkom je pán Trianta Filides. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. G20 sa bude zameriavať na prekonanie krízy, ale nevenuje sa e, koreňovej príčine toho problému. E, teda nevenuje sa reforme existujúceho systému, zmene existujúcich pravidel a ustanovení. Ehm, pracuje skutočne len na okraji celej tejto veľkej problematiky a to nie je vhodné. My by sme potrebovali jednoducho úplnú zmenu v ekonomického a finančného systému na systém, kde by regulácia bola demokratickejšia, kde by existoval väčší vhľad do toho, ako systém funguje. Pretože práve ľudia e, sú tými, ktorých e, práca je ohrozená, ktorí musia platiť za jedlo, za paliva, a mali by mať e, pod kontrolou systém, ktorý im na toto všetko slúži. E, ide, malo by ísť v podstate o akúsi privatizáciu v prospech ľudí Európy a mali by sme veľmi rýchlo ustúpiť od toho nového liberálneho alebo neoliberálneho systému, pretože práve ten e, kladie profit a zisk nad záujmy ľudí. Ďakujem, pokračujem predsedajúci. Ďalším rečníkom pán Gozes na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. Vítam vaše odhodlanie Európa začala aplikovať efektívnu reglementáciu, ale nemôže zostať izolovaná. Je potrebná medzinárodná spolupráca preto ideme na G20. Preto treba byť prísny a presný a treba pokračovať v predchádzajúcich schôdzach. Je dôležité stanoviť medzinárodné pravidlá pre finančný systém, zabezpečiť investície, rast a zamestnanosť Hlavné princípy musia byť potvrdené. Kríza sa neskončila, nemôžeme sa navrátiť do predchádzajúcej situácie. Musíme sa e, vyhnúť novými pravidlami obnove kríze, ktorá ohrozuje zamestnanosť, rast a priemysel. Regulácia a dohľad sú takisto potrebné. Dohľad musí odrážať mieru systémového rizika, E, ktoré tieto finančné inštitúcie predstavujú. Rizikové investície, ktoré predstavujú dlhodobé riziko, by nemali byť povolené a medzinárodne by sa mali stanoviť pravidlá hry. Pokiaľ ide o reguláciu finančného systému, je treba, aby odmeňovacie výbory zvýšili transparentnosť odmeňovania prostredníctvom publikácií a aby sa znížili bonusy. Posilnenie e, finančných inštitúcií v celosvetovom meradle je imperatívnou úlohou práve tak ako lepšie riadenie a e, účasť MMF. E, pokiaľ ide o budúce stretnutie G20, tam musí Európa hovoriť jedným hlasom, pevne a presvedčivo. Merci. Now Alejandro. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Alejandro Serkas, jedna minúta. Pán komisár a pani ministerka, prosím, aby ste nezabudli v Pittsburghu, že nemáme len ekonomickú a finančnú krízu neznámych rozmerov, ale aj obrovskú sociálnu krízu s devastačnými účinkami na tých, ktorí sú najviac postihnutí, ktorí majú iba jedno svoje pracovné miesto, zamestnanci v tých krajinách a regiónoch, ktoré sú najviac postihnuté. V Pittsburghu možno e, buď sa, bude sa hovoriť o dôležitosti priemyslu, ale ľudia sú tiež dôležití. Nezabúdajte, že Európa existuje. E, máme aj niečo viac ako tri tenory 3. septembra by Európa mala hovoriť jedným hlasom, mala by sa potvrdiť, ale niektorí ľudia skrývajú hlas Európy, preto hovorte silnejšie ako jej neprajníci, aby sme ukázali, že naša, náš systém trhu je východiskom z krízy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Garcia Margajo na dve minúty. Drahí kolegovia, súhlasím s, mo- s mnohými z, tými, z tých vecí, ktoré boli povedané a e, domnievam sa, že e, je, pot- že je potrebné a, e, a je potrebné jednoducho napraviť tú nerovnováhu, ktorá vznikla a mali by sme a, mali by sme nastaviť systém tak, aby fungoval v prospech ľudí. V Pittsburghu jednoducho nemôžeme byť pozorovateľní. Musíme vytvoriť systém, e, systém, ktorý bude fungovať, pretože doteraz evidentne nefungoval. Budeme musieť e, predefinovať legislatívny rámec, pretože legislatívny rámec nefungoval. A tiež súhlasím s tým, že je potrebné regulovať E, tak e, výhody a e, platy manažerov, ako aj finančné daňové raje. No a o mnoho dôležitejšie sa mi javí to, že je potrebné dať znova tomuto finančnému systému silu, dať mu možnosť poskytovať úvery a dať banka možnosť fungovať normálne. No a e, veľmi dôležitou otázkou je otázka dohľadu. No a ja e, som vďačný pánovi komisárovi, ktorý podporuje e, všetky tieto záležitosti. E, a e, podpore myšlienku centralizovaného dohľadu, ale domnievam sa, že európsky dohľad nebude fungovať, pokiaľ e, orgány dohľadu v jednotlivých krajinách alebo v tých obla- e, veľkých, väčších oblastiach ekonomických nebudú komunikovať. No a e, toto súvisí s oblasťou spoločného obchodu. Toto, e, tu je veľmi dôležité e, búrať tie bariéry, ktoré E, momentálne existujú vo vzájomnej výmene. A takisto je podľa mňa dôležité, pán komisár, aby sme vytvorili e, kvalitný základ e, udržateľného rastu a stabilného rastu v, pre túto aj ďalšie generácie. Na toto je potrebný otvorený obchod ob, otvoreného obchodu, ktorý bude podrobený určitým obmedzeniam alebo regulácií. Takže ja by som bol rád, keby bolo definovaných niekoľko pragmatických tém, na ktoré by sme sa v budúcnosti zameriavali. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, pán Peter Skinner. Thank you. Thank you much, um... Ďakujem veľmi pekne, komisár. Ja som chcel vyjadriť súhlas e, s tou chartou pre udržateľnú ekonomickú činnosť, o ktorej ste hovorili. Ja si myslím, že je to téma, o ktorej by sme mali na G20 hovoriť, ale nesúhlasím s tým, aby sme náš kapitál využívali na výhody a e, bonusy pre bankárov. Toto je nepotrebné a takisto ten, ten zoznam e, vecí, ktoré chceme na svete vyriešiť, nie je na mieste. Jednoducho e, finančný priemysel momentálne horí a my musíme zahasiť tento, tento oheň a musíme zabezpečiť, aby sa znova nerozhorel. A toto vyžaduje konzistentný prístup. G20 je stále fórum, Ehm, ale potrebujeme vytvoriť ďalšie stále fóra, ako je Transatlantická rada, ehm, alebo je, podobne ako v Amerike FRS. Ehm, pokiaľ chceme vyriešiť tento problém, tak nesmieme neustále len preverovať, čo sme vykonali v minulosti, ale musíme hľadiť aj vpred. Ďakujem veľmi pekne, Peter, pán Kader Riff. Pán predseda, kolegovia, táto kríza je hlboká a trvalá a preto je nevyhnutné, aby sme prijali potrebnú reguláciu finančného sektoru a bank, aby sme sa vyhli tomu, aby sa takáto kríza opakovala. Finančný systém by mal slúžiť reálnej ekonomike a nie ju rujnovať. Pokiaľ ide o summit G20 v Londýne, tak tam boli prijaté čiastočné návrhy, ale bohužiaľ tie sa nepremenili na činy. Vzhľadom na túto situáciu by bolo užitočné v Pittsburghu, aby Európska únia zastávala reguláciu a dohľad. To je nevyhnutné, aby sme zarámcovali financie. Ja by som sa rád zmienil ešte o otázke obchodu a rozvoja, pretože v Pittsburghu sa bude hovoriť aj o znovu otvorení cyklu z Dohy a na to je potrebné vyplni- pri- prijať také podmienky, aby E, južní partnery neboli daní bokom. Oni nebudú spokojní, keď ich obavy zostanú bez odpovede. Čiže je dôležité, aby sme založili základy dialógu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pán Chauregia Tondo na jednu minútu. Pani ministerka, pán Almúnia, e, Európa. A treba viac Európy, lebo v tejto svetovej situácii je potrebné vytvoriť jednotnú a silnú Európu. Ak to neurobíme, tak Európa nebude ničím. Po druhé, Via potrebujeme viac štátov, pretože je potrebné vytvoriť nové riadenie sveta, ale okrem toho treba prijať novú reguláciu, dohľad, medzinárodnú koordináciu a treba skoncovať s daňovými rajmi, treba zaviesť nadnárodnú e, fiskálnu sústavu. Myslím si, že je dôležité takisto vytvoriť novú etiku pre obchodníkov, podporiť novú kultúru korporatívnej zodpovednosti podnikov. To je nevyhnutné. Podniky musia byť začlenené do spoločnosti ako jej súčasť a musia byť zodpovední pred záujmovými skupinami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sme e, dospeli k postupu spontánnej diskusie. Každý aj môjim prvým rečníkom na zozname je Madame Dati a poprosím vás, aby ste sa pridržali tej jednej minúty, ktorú vám dávam. E- Ďakujem, pán predseda, pani ministerka. Pán Almunia, pokiaľ ide o 3. september Nemecko, Británia a Francúzsko sa dohodli na európskom konsenze ohľadne zarámcovania a obmedzenia bonusu traderov. 27. zasadne rada, ktorá bude pripravovať G20. Ja vás vyzývam, aby ste aktívne hľadali spoločné riešenie a odpoveď, aby to bola ambiciozná odpoveď na odmeňovanie traderov toto rozhodnutie bolo 20 v apríli, nejaký čas to niekto nerešpektoval, lebo banky skutočne opätovne na odmeny traderov vynaložili obrovské prostriedky a to aj tie banky, ktoré poberali štátnu pomoc. Európske občania nechápu, e, prečo nesplnenie opatrení, ktoré boli prijaté na samite G20, nie sú sankcionované Takže v Pittsburghu treba prijať spoločné pravidlá, záväzné, aby sme mohli spoločne postupovať. Odmeňovanie musí byť lepšie zarámcované a sankcie by mali byť takisto v prípade nesplnenia e, uvalené.

Hovorili ste o riadení e, Svetového menového fondu a chcel by som vedieť, že či na G20 sa bude hovoriť aj o podmienenosti peňazí, ktoré, boli, ktoré sú požičiavané MMF jednotlivým štátom. Vieme, že e, tie liberálne podmienky, za ktorých sa to poskytovalo v minulosti, sa nezmenili. Aký je váš názor a pozícia k tejto téme? Po druhé, aké je stanovisko Rady a komisie k čínskemu návrhu vytvoriť novú medzinárodnú menu, ktorá by bola iná, aby sa finančný systém reguloval inak a aby teda bol dolar nahradený. Tretia otázka G20 je súčasťou prípravy Kodanie. Komisia navrhla opatrenia na pomoc e, južným krajinám prispôsobiť sa klimatickým zmenám 10 až 15 miliard eur. Aké je stanovisko rady? Aké prostriedky chcete dať k dispozícii na G20 budúci týždeň? Ford. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Ford. Tiež poprosím, aby ste dodržali jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, G20 prichádza so zaujímavými odpovediami na rôzne otázky, teda potreba prehlbenia finančného dozoru, ehm, potreba konania e, spoločne, teda koordinovaným spôsobom. Ehm, teda naši národní politici v nadväznosti na to, čo hovorí G20, hovoria jednu vec, lenže na európskej úrovni sa deje čosi iné. Otázka regulácie, tu už, tej už sa dotkli moji kolegovia. A problém je, že každý si to predstavuje trocha ináč, a to tak v otázke harmonogramu, ako aj podrobnosti tejto regulácie. Naše hospodárstva sú ešte stále veľmi zraniteľné, krehké. A Ehm, momentálne ich trápi vysoká nezamestnanosť a eh, nedostatok eh, úverov a ich nedostupnosť najmä pre malé a stredne veľké podniky. A ja sa chcem spýtať, či eh, chceme skutočne, aby európske podniky boli znevýhodnené v prístupe ku kapitálu. Ehm, jednoducho, ak európsky podnik si pôjde požičať do Európskej banky, tak to nebude výhodné. Potom naše podniky jednoducho pôjdu na Wall Street a budú sa snažiť získať úvery tam. A to bude prospievať Wall Streetu a nie našim európskym bankám. Naši národní ešte jednu Pardon, sekundu poprosím, hovorí rečníčka, rečnička, ktorá bola vypnutá predsedom. Ospravedlňujem sa, hovorí predsedajúci, ale budeme musieť dodržiavať ten čas. Ďalším rečníkom je pani, pani Dery. You, uh, me... Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi vystúpiť v maďarčine. Uh, za to by som ale mohla niesť vážne dôsledky na Slovensku. a felől közelítsek a témához. Magyarországon megdöbbentek a polgárok, hogy mikor... Chcela by som sa pozrieť na kontroverzný aspekt, ktorý troška rozviesť. E, maďarskí občania boli e, naozaj zmetení, keď boli svedkami toho, že maďarské e, banky a ich teda poločné výsledky dosiahli dve tretiny toho obdobia pred krízou, zatiaľ čo krajina vlastne závisí na podpore od Medzinárodného menového fondu. A táto prax pokračuje naďalej na strane bankového sektora tým, že unilaterálne upravujú zmluvy, a tým vystavujú klientov do zraniteľnej pozície. Na európskej úrovni by sme mali zakročiť proti takémuto fenoménu a musíme naozaj vykonávať e, efektívny dohľad nad bankovým sektorom a inými úverovými inštitúciami, pretože my vidíme, e, kam smeruje e, škodlivá prax týchto odmeňovania. Potrebujeme fixné kodexy etické a musíme zabrániť bezbrhému obohacovaniu a teda aj zisku. Minúta Čaba Tabajdy. Elnök úr, az eddig elhangzottak egyértelműek, hogy... Ďakujem. Tí rečníci, ktorí vystúpili predo mnou, poukázali na to, že musíme opäť e, získať dôveru občanov. Preto sme proti daňovým rajom, proti systému odmeňovania bonusov. Otázka na pani ministerku a pána komisára návrh premiéra maďarského, pokiaľ ide o európsky dohľad, kedy bude, eh, kedy uzrie svetlo sveta, kedy bude zavedený. Myslíme si, že je to veľmi dôležitá úloha tohto Európskeho parlamentu ochraňovať európskych spotrebiteľov a záujmy občanov, ktorí sú plne vystavení bankám, sú im vydaní na pospas. Eh, banky neposkytujú dostatočné informácie smerom k občanom a v Maďarsku existuje etický kódex, e, ktorý bol vypracovaný pre bankový sektor a navrhujem, aby aj na európskej úrovni bol e, navrhnutý a prijatý etický kódex, ktorý by reguloval správanie bank e, z oči voči občanom, pretože je veľa obetí v Európe takéhoto, takto nastaveného systému, pretože občania nechápu, aké riziká nesie poskytovanie úverov. To je veľmi dôležité. Posledný, kto vystúpi v spontánnej diskusii, pani Lepáš. Pán predseda, pani ministerka, pán komisár, ambiciózny program, ktorý ste predstavili, je zaujímavý. Nemyslíte si však, že treba takisto sa pozrieť na otázku, prečo ešte doteraz sa podporujú krátkodobé transakcie s vysokou rentabilitou? Nedostatok financií v našich podnikoch v Európe e, má pôvod práve tu. E, v dôsledku týchto krátkodobých transakcií. Nechcete aj na túto tému sa pozrieť? Ďakujem. Ďakujem pekne. Mám ešte asi 8 rečníkov prihlásených. Musím sa im ale ospravedlniť, pretože už máme len 5 minút e, na tento postup. Zobral som už 7 prihlásených, takže ospravedlňujem sa všetkým zvyšným. Nie je už časový priestor. Teraz by som e, chcel poprosiť pani ministerku Malmstremovú, aby reagovala. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať všetkým poslancom, ktorí prispeli do tejto diskusie, tejto rozpravy. Ja sa domnievam, že e, tu sme svedkami širokého konsenzu a je dôležité ujasniť si, čo vlastne budeme prezentovať na G20 z pozície EÚ. Dnes EÚ je zodpovedná za koordináciu a my máme aj tie znalosti, ktoré nám majú pomôcť koordinácii. Chcem poďakovať komisárovi Almuniovi za odvedenú prácu, e, pokiaľ ide o dosiahnutie takéhoto konsenzu. Mnohí poslanci spomenuli problémy, ktoré sa objavili aj e, v mojom vystúpení. Potrebujeme lepší dohľad, áno, lepšiu reguláciu pre finančné trhy. A my dúfame, že systém dohľadu bude možné implementovať čo najskôr Larozierovú správu bereme ako východisko a uvidíme, ako rýchle sa nám podarí implementovať jej závery. Potrebujeme koordinované e, riešenia, potrebujeme efektívnejšie a fungujúce medzinárodné inštitúcie, potrebujeme jednoznačnejšie stanovené princípy a zásady odmeňovania a bonusov a som naozaj, mám veľkú dôveru v to, že e, Rada pre finančnú stabilitu odvedie svoju prácu a že e, jej výstupom budú praktizovateľné riešenia, ktoré bude možné diskutovať. Ďalej by sme chceli zvýšiť mieru financovania pre klimatické zmeny. Chceme nabadať všetky krajiny, aby e, prevzali na seba tú patričnú zodpovednosť. Neviem, či bude reálne hovoriť v Pittsburghu o konkrétnych číslach, ale budeme samozrejme na to tlačiť, pretože to by bolo dobrým výsledkom. Takisto potrebujeme globálne riešenia. Nemôžeme jednoducho vytvárať e, riešenia na úrovni EÚ, ktoré budú odpílené od ostatných. Musíme sa snažiť o čo najviac globálnych riešení. Nezamestnanosť je možno, možno tou jednou vecou, ktorú si ľudia najciteľnejšie všímajú v Európe, keď hovoríme o hospodárskej a finančnej kríze. Nezamestnanosť bude pokračovať v mnohých krajinách v budu- blízkej budúcnosti. To je vážna vec a potrebujeme e, národné riešenia, ako aj riešenie na úrovni EÚ. Potrebujeme e, silnú politiku na úrovni pracovného trhu. E, musíme uľahčiť podnikom a podnikateľom zamestnávanie ľudí a takisto musíme dať priestor na investície. Musíme zaručiť, že investíciami do školení a výskumu zaručíme vyššiu zamestnateľnosť ľudí ECOFIN v oktobri sa bude zaoberať práve aj otázkou e, zamestnanosti. Takisto budeme musieť diskutovať o stratégiách úniku, respektíve výstupu. V opačnom prípade tu bude riziko, že to, čo sme prijali, e, bude mať negatívny dopad na rast, na nezamestnanosť, na deficit a na infláciu. Dámy a páni, e, vždy to postihne prvých, ktorí sú najzraniteľnejší v tých jednotlivých spoločnostiach. Keď sa pozrieme na najchudobnejšie krajiny, tam sme si naozaj akutne vedomi toho, že oni sú tými, ktorí najviac prehrali z tejto, v tejto kríze a že ich naozaj postihla veľkým spôsobom táto kríza. My naďalej budeme diskutovať o tom, ako môžeme zlepšiť situáciu týchto ľudí. Je dôležité, aby Multinational Development Banks eh, mali dostatočné zdroje na poskytovanie tzv. soft loans, eh, tzv. týchto mekých úverov. Takisto je dôležité dobre nastaviť medzinárodný systém obchodovania, aby eh, nemal žiadne vplyvy protekcionizmu. Ďalej je tu otázka globálnych eh, daní, daní na transakcie. To bude zmysluplné len ak tá implementácia bude na globálnej úrovni. Iné snahy budú kontraproduktívne a nepomôžu našim hospodárstvam Mnohí poslanci sa dotkli otázky hedge fondov a nových, nových finančných regulácií. To sú e, veci, ktoré sú prioritami aj v rámci predsedníctva. My budeme e, o tomto hovoriť aj spolu s Euromes. Takisto veľmi úzko spolupracujeme s Európskym parlamentom a riešime práve smernicu o hedžových fondoch. Vieme, že je to komplexné, náročné a že je tam e, veľa zainteresovaných strán, ktorý, ktoré treba konzultovať, ale chceme to každopádne doviesť do konca úspešného. Aby som zosumarizovala, pán predseda, summit G20 e, nepodarí sa mu vyriešiť všetky problémy, ktoré sme dnes načetli, ale ja mám nádej, že sa nám podarí dosiahnuť značný pokrok v týchto problémoch, ktoré sme spomenuli európsky občania vyvíjajú tlak, ale takisto aj ľudia po celom svete očakávajú, že my e, preberieme na seba tú vodcovskú úlohu a že budeme schopní zvýšiť stabilitu vo finančných systémoch a že sa maximálne vynasnažíme vyhnúť sa návratu takejto krízy v budúcnosti a že zaručíme, že sa nám podarí e, výjsť silnejší e, a poučiť sa z takéhoto vývoja. EÚ je zjednotená a silná a ja vás dokážem ubezpečiť, že švedské, švedské predsedníctvo spraví maximum, aby obhájilo európske body, európske pozície na nadchádzajúcom samite G20. Ďakujem pekne za zaujímavú diskusiu. Thank you, Madam Malmström. And finally, Commissioner... Ďakujem, pani Malmström. Pán komisár Almunia, nech sa páči. Eh, Ďakujem, pán predseda. Nazdávam sa, že všetci môžeme súhlasiť s tým, že súčasná situácia, e, ktorej čelíme a v ktorej čelíme veľkým výzvam ako dôsledkom krízy, e, Začíname však už vnímať e, signály zlepšovania sa niektorých ekonomických e, indikátorov, ako je napríklad ráz, dôvera spotrebiteľov, investorov a úspech Pittsburghského samitu, dôveryhodnosť, že na základe týchto schôdzí sa začínajú nachádzať a aplikovať riešenia týmto problémom, to je naozaj mimoriadné a preto všetky body programu samitu musia byť, mali by byť a dúfam, že aj budú schválené štát, šéfmi štátov a vlád a že E, to bude vlastne podstatou budúcej, budúcotýžňovej schôdze. Viacerí ste spomenuli e, jasné posolstvo, ktoré treba vyslať, ako tie najdôležitejšie svetové ekonomiky chcú koordinovať svoje aktivity. Ďalším krokom tejto koordinácie v oblasti ekonomickej politiky by malo byť zadefinovanie stratégie východiska z krízy, ako aj rozhodnutie, ako a kedy sa koordinovane táto stratégia začne aplikovať. Musíme sa poučiť a myslím si, že sme sa poučili z krízy z 1929 roku, že my nemôžeme stimulovať príliš rýchlo v čase, keď ešte ekonómia potrebuje barle, ako ste to už povedali naozaj je potrebné mm, trošku vyčkať, lebo inak by sa zopakovali E, podmienky, ktoré nás do tejto krízy doviedli. To je veľmi dôležitá téma a musí byť vyjasnená na Pittsburghskom samite. Musíme sa vyhnúť e, zopakovaniu chýb minulosti nielen v makroekonomickej politike, ale aj v regulácii, finančnom dohľade a myslím si, že tento záväzok bol jasný už aj v prípade predchádzajúcich samitov. Teraz to treba naďalej rozvíjať, rozvíjať už prijaté kompromisy, tak na globálnej, ako aj v našom prípade na európskej úrovni. A súhlasím s tým, čo tu odznelo v debate, že nie všetko treba zredukovať len na otázku odmien, ale súhlasím s tým, že je potrebné zaoberať sa otázkou odmien, pretože to je mimoriadne dôležité z hľadiska ekonomického, sociálneho, politického i etického. Myslím si, že Európa, tak ako aj v iných prípadoch a programu G20 je lídrom a to tak prostredníctvom niektorých šéfov štátov a vlád, ako aj prostredníctvom aktivít Európskej únie, komisia a rady. Nemôžeme zabodať na to, že Európska komisia v apríli tohto roku zaslala odporúčania členským štátom, a to sú prakticky tie isté opatrenia, ktoré teraz každý navrhuje. Treba naďalej venovať problémy e, pozornosť problémom finančného sektora, štruktúram, e, bilancii bank, a to tak na európskej ako aj globálnej úrovni, lebo finančný systém je navzájom prepojený. Na nič nám nebude slúžiť, ak vyriešime problém v našom štáte a v susednom štáte budú pokračovať Nezabúdajte, že v predvečer krízy Lehman Brothers sme boli presvedčení, že sa vyhneme tým najťažším problémom finančnej krízy, ako k tomu došlo v USA a vidíte, že nie. Nakoniec politický cieľ nie je vyriešiť bilanciu jednej banky alebo kapitalizovať jej pasíva. Nie, tým základným problémom je zamestnanosť, sociálna situácia, situácia malých a stredných podnikov, verejné služby, sociálna ochrana a tak ďalej. Ale bohužiaľ, ak to nebude všetko podmienovať finančný systém, nič sa neudrží. A toto je výzva, ktorú bude musieť Pittsburghský summit vyriešiť a potom to budeme musieť riešiť. No a na záver ešte jedna poznámka k téme, ktorá odznela v mnohých vystúpeniach, súhlasím s inými bodmi, ktoré sú e, na programe G20, ale rád by som sa zmienil ešte o otázke e, daňových rajov. Je pravdou, že v Londýne na G20 sa nenašli riešenia pre všetky problémy daňových rajov. Bolo by veľmi ťažké nájsť všetky riešenia za jeden deň pre problém, ktorý tu máme už dlhé roky ale je jasné, že od aprílového samitu v apríli doteraz za 6 mesiacov sa v tomto špecifickom bode vyriešila výmena informácií, ktorá je potrebná na to, aby sme sa vyhli daňovým únikom a skrývaniu ziskov z ekonomických aktivít prostredníctvom daňových rajov. To znamená, že sa vyriešilo oveľa viac problémov vďaka G20 ako sa vyriešilo za celé roky pred londýnskym summitom. Čiže nedá sa za 6 mesiacov vyriešiť všetko, ale za 6 mesiacov sme dosiahli veľa v téme, ktorá je dôležitá, na to, aby sme sa vyhli situácii, že e, skryté a teda nelegálne peniaze sa ukrývajú v daňových rajoch. To je dôležité posolstvo našim občanom, pokiaľ ide o rozdielovanie takisto nákladov na prekonanie krízy. No a posledná veta, som povedal, že hlas Európskej únie musí znieť ponad hlasy členských štátov EÚ a po, počas švedského predsedníctva vás môžem ubezpečiť, že Európska komisia hovorí hlasom, ktorý počuť, počúvajú ho pozorne a s rešpektom, v Európe nie len Európska únia alebo jedna, dve európske krajiny, nie, ale Európska únia začala tento globálny koordinačný proces a už sú tu prítomné výsledky niektorých riešení a to je dôkazom toho, že je dôležité, aby existovala skutočná koordinácia, že vtedy môžeme dosiahnuť výsledky. Yes, thank you very much. So the debate is Ďakujem veľmi pekne, rozpráva je ukončená, hlasovanie e, bude počas eh, prvého plenárneho zasadnutia v októbri. Is... Ďalší bod programu vyhlásenia Rady SWIFT. Poprosím pani Beatrice.